Prerušené zasadnutie Európskeho parlamentu opätovne zahajujem. Vážené dámy a páni, e, pred rokom začala arabská jar, ktorá mnohým národom priniesla